Well, hello everyone. Uh, let's move to the... No, takže pristúpme k hlasovaniu. Niektorí z vás ste zmeškali veľmi zaujímavú diskusiu o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, klimatické akcie sa nedajú uh, merať, ako keby neexistovali. Je Škoda, eh, že ste tu neboli, keď eh, sa eh, vlastne prezentovalo, čo sa robilo v ostatných 5 rokoch. Naozaj veľa nápadov na zamyslenie. Takže teraz budeme hlasovať a síce budeme sa snažiť pripraviť naše stanovisko k e, iniciatíve o peľočoch. Kompromis jednak to je za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 50 e, pozmeňovací návrh, to je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 49, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 54, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 55 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 56 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 63, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 64 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 64. Skontrolujeme 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Mali ste pravdu veľkou väčšinou, takže bola to chyba z mojej strany. 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 66 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 67 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 74 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 75 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 83 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 84 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 85 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 86 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 87 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 94 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 95 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 96 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 97 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 98 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 99 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 100 za, proti, Zdržal sa niekto prijatý 101 za. Proti zdržal sa niekto prijatý 102 za. Proti zdržal sa niekto pri zamietnutý 103 za. Proti zdržal sa niekto prijatý 104 za. Proti zdržal sa niekto prijatý 105 za. Proti zdržal sa niekto prijatý 106 za. Proti zdržal sa niekto prijatý 107 za proti. Zdržal sa niekto prijatý, 108 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý, 109 za, proti. Zdržal sa niekto, skontrolujeme si 109. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 111 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 110 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 112 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 113 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 114 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 115 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 116 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 117 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Tri. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. štyri Za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté päť za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté šesť za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté sedem za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, prijaté. Osmička za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 9 za, proti, zdržal sa prijaté. 10 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 11 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 13 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 12 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 14 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 15 za, proti. Skontrolujeme 15. And the vote is closed. And it is rejected by two votes. Zamietnutý dvomi hlasmi 16 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 18 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 19 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujme 19, otváram hlasovanie. It's a linguistic amendment. The vote is closed. Končím zamietnuté jedným hlasom. 20 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 17 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 21 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 22 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 23 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 24 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 25 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 26 za,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 Zdržal sa niekto? Nevidel som EPP, ste za? Takže prijaté. Sedmička kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 42 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 43 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 44 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Where is the name of the group? Or did I do it? I want to say hello. Vítam skupinu návštevníkov. Takže prijatý bol návrh. Ďakujem. Máme tu skupinu návštevníkov z Holandska. Vítame vás, dúfame, že sa vám naše aktivity vo výbore NV páčia, že to bude príjemná skúsenosť. Teraz budeme pokračovať s hlasovaním. Budeme hlasovať o správe o vytvorení nástroja predvstupovej pomoci začneme e, pozmeňovacím návrhom 19. E, kto je za, proti 20, e, prijatý 21, kto je za, zamietnutý 22, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 23, kto je za, e, proti, zdržal sa niekto, prijatý 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 25 za, proti, zdržal sa niekto, e, zamietnutý 26 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Každý hlasoval, takže je to prijaté. 26, kto je za, proti zamietnutý, 28 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 29 za, proti zdržal sa niekto prijaté, 30 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 31 kto je za, proti zdržal sa niekto zamietnutý, 32 za, proti zdržal sa niekto zamietnutý e, jednotka, e, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, dvojka, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 3, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 4, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 5, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 6, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 7, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 8 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 9 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 10 za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 11, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 12 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 13 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 14 za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 15 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 16 za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 17 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. A 18 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie a končím ho. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o uznesení umožňujúcom digitálnu transformáciu na jednotnom trhu v oblasti zdravia. Začneme pozmaňovacím návrhom 32. Za, proti, zdržali sa. Ak ste za, tak schválené. 33 za, proti, zdržali sa. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa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 proti, zdržali sa, zamietnutá 43 za, proti, zdržali sa, prijaté 44 za, proti, zdržali sa, prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté 46 za, proti, zdržali sa prijaté 47 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa prijaté 50 za, prijaté proti zdržali sa prijaté 51, za proti zdržali sa prijaté 52, za proti zdržali sa zamietnuté 53, za proti zdržali sa zamietnuté 54, za proti zdržali sa prijaté 55, za proti zdržali sa prijaté 56, za proti zdržali sa prijaté 57, za proti zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa prijaté 61 za, prepačte, 62 za, proti, zdržali sa. Preveríme hlasovanie, hovorí pani predsednička, ktorá sa opravila potom, ako sa pomýlila. Uzatváram hlasovanie. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 64 za, proti, zdržali sa, prijaté 65 za, proti, zdržali sa, prijaté 66 za, proti, zdržali sa, prijaté 67 za, proti, zdržali sa, prijaté 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa, prijaté 70. Nie, prepačte, toto vypadáva 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 72 za, proti, Preveríme 72. Sedemdesiat dva. Hlasujeme o 72. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 74. 74 za. proti, zdržali sa, zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa, prijaté 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 77 za, proti, zdržali sa, prijaté 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 79 za, e, proti, zdržali sa, zamietnuté 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa prijaté 82 za, proti, zdržali sa prijaté 83 za, proti, zdržali sa prijaté 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté 85 za, proti, zdržali sa prijaté 86 za, proti zdržali sa zamietnuté 87 za, proti zdržali sa prijaté 88 za, proti zdržali sa prijaté 89 za, proti zdržali sa zamietnuté 90 za, proti zdržali sa prijaté 91 za, proti zdržali sa zamietnuté 92 za, proti, zdržali sa prijata 94 za, proti, zdržali sa prijata 95 za, proti, zdržali sa. 94, niekto sa tam hlásil. Mám tu dvojité V, to znamená, že to bolo stiahnuté. Pán Belet, to je váš pozmaňovací návrh, čiže o 95 keď sa ešte raz e, hlasuje, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, 97 za, proti, prijaté. 99 za, proti, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za,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 12 za, proti, zdržali sa. Prijaté 13 za, proti, zdržali sa. EPP je za. Tak potom je to prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, preveríme. 16 preveríme. Otváram hlasovanie. Na zdravie, hovorí pani predsedníčka a uzatvárame hlasovanie. A 22 k 22. Kto sa zdržal, mohlo to rozhodnúť, čiže je to zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti. Preveríme. 23. Otváram hlasovanie. tu asistovať? 24 za, proti, prijaté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa AKR e, hlasovalo aj za, aj proti. Ste proti, takže je to zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa, prijata 29 za, proti. Preveríme 29. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté, 31 za,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 Uzatváram hlasovanie. A je to schválené, prijaté. Týmto uzatvárame hlasovanie. Ešte tu stále máme návrh stanoviska pre parlamentnú kontrolu a máme tu e, dopady letectva. Máme tu hostia o 17. hodine, čiže skutočne trvám na tom, aby ste sa k nám pridali a vypočuli si niečo o globálnom akčnom pláne k zdravotníctvu. Následne usporiadame malý koktajl vonku pred miestnosťou. Trvám na tom, aby ste sa zúčastnili. Ďakujem vám. A ako som už povedala, presúvame sa teraz k ďalšiemu bodu a to je implementácia právnych ustanovení spoločného stanoviska zabezpečujúceho parlamentnú kontrolu decentralizovaných agentúr. Je to posúdenie návrhu stanoviska. Pán Belet je správodajcom, čiže máte slovo. Ďakujem pekne. Prepačte za môj hlas trošku. Som prechladnutý. Ako vieme, Výbor pre ústavné záležitosti hĺbkovo skúma spoločné stanovisko a právne ustanovenia s tým súvisiace týkajúce sa e, parlamentnej kontroly agentúr. Je to samozrejme dôležitá téma pre náš výbor, pretože výbor NV je zodpovedný za 5 agentúr, ako všetci vieme agentúra pre chemikálie, ECHA, agentúra pre životné prostredie, EEA, agentúra pre lieky a úrad org, zodpovedný za potravinovú bezpečnosť. Čiže toto je všetkých 5 agentúr a parlamentná kontrola týchto agentúr je v rozsahu pôsobnosti nášho výboru. Je teda veľmi dôležité, aby sme vypracovali stanovisko a zaslali ho kolegom do výboru EFKO. Naši kolegovia z FK pozbierali informácie o tom, ako všetky výbory parlamentu kontrolujú agentúry. Môžem vám prezentovať detaily e, tohto stanoviska. Pán Šöpflin z FK so mnou o tomto komunikoval a je to analýza toho, ako spoločné stanovisko ktoré pochádza ešte z roku 2012, teda z pred 6 rokov. Ako to funguje a taktiež sa to zaoberá odporúčaniami do budúcnosti. Týka sa to možnej budúcej revízie tejto parlamentnej kontroly nad agentúrami v súlade s legislatívnymi um, balíčkami, ktorým sa práve venujeme a v súvislosti so všeobecným právom týkajúcim sa potravín. Pani Somer sa zaoberá touto aktivitou. Tieto záležitosti sú pre nás dôležité, ale sú tam zapojené niektoré rozpočtové aspekty. Ponajprv hovoríme o kontrole, hovoríme o riadení, manažmente správnej rady týchto agentúr. Zástupcovia prezentovaní parlamentom hrajú dôležitú úlohu v rade týchto agentúr a majú právo kontroly. Máme zástupcov pre 4 z 5 agentúr s výhradou FC. Tam máme vždy dvoch zástupcov z parlamentu, ktorí sú menovaní do správnej rady. V FC je to inak, kde zoznam správnej rady vypracúva komisia a zasiela ho parlamentu na schválenie. Je to, posia- je to obsiahnuté v tzv. zomerovej správe. Táto špecifická záležitosť manažmentu agentúry EFSA. V návrhu stanoviska som spomenul, že s sa e, odpichávame od spoločného stanoviska z roku 2012, čiže nemalo by tam byť uvedené, koľko zástupcov parlamentu by e, malo byť v týchto e, radách agentúr. Parlament samotný by mal o tom rozhodnúť. Určite potrebujeme rovnováhu medzi zodpovednosťou Návrh stanoviska jasne uvádza, že zástupcovia by mali byť vymenovaní parlamentom, mali by v, vo, v, v správnej rade hrať dôležitú úlohu a tento právny akt z roku 2012 by nemal už viac stanovovať parlamentu, koľko zástupcov by malo byť delegovaných do agentúr. Druhá záležitosť umiestnenie agentúr. My všetci vieme, čo sa stalo s agentúrou pre lieky, pretože sa má z Londýna presúvať do Amsterdamu. Vieme, čo sa stalo, že parlament nebol zapojený do tohto procesu rozhodovacieho. V tejto správe to musíme jasne spomenúť, aby sme uh, poukázali na to, že nesúhlasíme s týmto. Spravodajca kolega Lavia sa tomuto venoval a my sme skopírovali z tejto správy jeho zistenia. Správa, v správe Lavia sme, to, sme vyjadrili naše polutovanie na touto situáciou a parlament oficiálne vyjadril, že nás veľmi mrzí, že sme do tohto procesu neboli zapojení. A taktiež v tejto správe opakujeme rozhodnutia týkajúce sa budúceho umiestnenia, respektíve premiestnenia týchto agentúr, že by sa toto malo diať bežným riadeným zákonodarným spôsobom v súlade s kolegislátorom, teda Európskym parlamentom. EBA, EMA by mali mať svoje nové sídlo, aj tomuto sa venujeme. Opäť uvádzame spoločné stanovisko z roku 2012, kde je uvedené, že Spoločné stanovisko špecificky indikuje, že čo sa týka umiestnenia agentúr, je za to zodpovedná rada. Toto je um, spomenuté v tom spoločnom stanovisku. A mali by sme to podporiť a potvrdiť, ale na druhej strane, že to spoločné stanovisko nie je e, právne záväzné. Preto Európsky parlament trvá na tom, že postup, ktorý by sa v budúcnosti mal dodržať pri premiesňovaní, sídla agentúr by sa mal aktualizovať, aby sa to už ďalej nepoužívalo tak ako doteraz. A ešte doplňam, že vyzývame komisiu, to je dôležité, zdôrazňujeme skutočnosť, že Komisia by do apríla budúceho roka, teda za menej ako 1,5 roka, mala nám poskytnúť hĺbkovú analýzu implementácie stanoviska, čo sa týka umiestnenia decentralizovaných agentúr, aby sme sa dopracovali k novej dohode medzi inštitúciami, komisiou, parlamentom a radou. Ale očakávame, a, a, teda očakávame, tak som to povedal, bude tri stanoviska výsady Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu budú rešpektované, pokiaľ ide o umiestnenie, o lokalitu agentúr. Ako som už spomenul, bolo to uvedené v správe Lavia, už to bolo prijaté na plenárke pred niekoľkými týždňami, ale myslím si, že je to vhodné, aby sa to zopakovalo v tejto správe o skúmaní agentúr. Tretí bod odhliadnúc od riadenia a lokality, drahí kolegovia, konflikty záujmov, čo je také trošku zjavné, evidentné, keď hovoríme o e, preskúmavaní a keď hovoríme o e, správnej rade. Spoločné vyhlásenie z roku 2012 sa dá využiť ako užitočný nástroj na posilnenie mechanizmov, e, pokiaľ ide o riešenie konfliktov záujmov, keď hovoríme o tom, kto je zástupca, teda v mene parlamentu, kto e, zastupuje parlament v správnej rade, musíme, sa, e, musíme zohľadniť aj možné konflikty záujmom, záujmov a predísť im. Preto je to uvedené v návrhu stanoviska, že spoločné stanovisko môže teda spoločné stanovisko Komisie Rady a parlamentu. Toto môže byť e, užitočným nástrojom na posilnenie mechanizmov, ktoré by mohli vyriešiť potenciálne konflikty záujmov a aby sa im vôbec predišlo, aby sa ne, nestali. E, e, agentúry nie sú hlavná téma agentúr, ale nemôžeme hovoriť o agentúrach bez toho, aby sme nespomenuli rozpočet. Samozrejme, to musí byť zohľadnené v rámci rozpočet budúci rok, viacročný rámec, ale myslím si, že je naša úloha, je našou úlohou spomenúť to aj v rámci tejto správy. Zdôrazňujeme, že v prípade e, rozhodnutí týkajúcich sa decentralizovaných agentúr musíme zobrať do úvahy aj špecifickosti a pracovnú záťaž týchto agentúr, aby teda možné rozpočtové škrty nemohli byť prijaté na základe e, e, princípu jedna veľkosť pre všetkých, pretože agentúry, teda e, toto môže mať dosť závažné doba, dopady pre e, riadenie agentúry, čiže je vhodné, e, aby to bolo zohľadnené, zdôraznené aj v tomto stanovisku. No a to je vlastne posledný bod, ktorý som chcel spomenúť. Pani predsedkynia, zdôrazňujeme potrebu zohľadniť novú klímu a priority udržateľnosti v rámci budúceho viacročného finančného rámca úloha venovaná konkrétnym agentúram, konkrétnejšie Európska environmentálna agentúra, ktorá má veľa zodpovedností v prípade nového MFF. Čiže e, mali by sme zohľadniť e, rozpočtové dopady pre všetkých 5 agentúr, ale predovšetkým pre EEA. Čiže to je taký súhrn hlavných elementov návrhu stanoviska, elementy, ktoré by sme chceli zaslať kolegom z EFKO, ale samozrejme sme k dispozícii pre prípadné pripomienky a návrhy teraz v najbližších minútach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dám slovo tieňovým spravodajcom. Prvá je pani Borsan. Ďakujem. Poprvé, sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Beletovi za veľmi dobrú správu. Chcem povedať, že podporujem jeho stanovisko a smer, ktorým sa uberá jeho správa. Pokiaľ ide o EMA a EBA, e tak toto pokrýva určité problémy medzi parlamentom a tými ďalšími dvoma spoluzákonodarcami, pokiaľ ide o nové agentúry. Postup, ktorý sa uplatnil a to finálne rozhodnutie, ktoré bolo vlastne na základe hodenia mince, neposilňujú demokraciu v európskych inštitúciách, ale musíme byť férovi a povedať, že už mesiace pred samotným hlasovaním bolo dosť jasné, že sa veci takto vyvinú. Protokoly boli zverejnené v júni, hlasovanie sa uskutočnilo koncom roka. Žiadny z členských štátov e, nevyjadril sťažnosť. Myslím si, že parlament by parlament mal vyjadriť skôr e, protest, mal vyjadriť námietky. Je dobré, že teda Nakoniec e, v konečnom efekte parlament protestoval. Máme písomné stanovisko rady, pokiaľ ide o EMA a EBA, e e, ktoré uvádza, že išlo o mimoriadne okolnosti a že tento postup sa nebude uplatňovať v budúcnosti. Aby sa toto zabezpečilo, parlament sa musí zapojiť už od začiatku takýchto postupov Takže vidíme, že sme sa ubrali, keď vidíme, že sa uberáme nesprávnym smerom, musíme zakročiť okamžite. A okrem toho, geografická distribúcia, geografické rozloženie tých lokalít agentúr je problematické. Nie sú nové agentúry v nových členských štátoch. Francúzsko a Nemecko majú viacero agentúr, ale je viacero agentúr, ktoré nie sú hostiteľom žiadnej agentúry EÚ Takže aby som to uzavrala, je tu množstvo ďalších oblastí, kde je potrebná hlboká, hlbková analýza spoločného stanoviska. Čiže ja budem e, pozorne sledovať kroky komisie až do apríla budúceho roku. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Breeze. Ďakujem, pani predsedkynia. Takže autor stanoviska je podporovaný z mojej strany vo všetkých bodoch, takže on... Takže eh, to presídlenie je dôležité, hovorí sa o tom v bodoch 2, 3 a 4 Brexit a a celkové hlasovanie o Brexite tam sa ukázali jasné nezrovnalosti. Takže tam ide o to, že sme postavení pred e, hotové veci a personál agentúr 6 mesiacov nevedel, čo sa s nimi stane. Takže takto to vyzeralo práve, pokiaľ ide o rozhodnutie o nových sídlach pre orgán Wonke a pre e, agentúra pre lieky, čiže tam je tam e, otvorená a transparentná spolupráca. V spoločnom vyhlásení je to uvedené, že spoločné vyhlásenie z roku 2012 v podstate umožnilo objaviť tieto alebo umožnilo tieto nezrovnalosti, čiže vlastne sme si dali vlastný gol ako parlament. Pani Borzan to už v podstate e, podobne e, vyjadrila. Čiže tu naozaj musíme e, si povedať, že to bola vopred ohlásená porážka. A ja som v trialógu s radou rokovala o presťahovaní agentúry pre lieky Pán Belet to vyjadril polutovanie vo svojom stanovisku, ako to prebiehalo, nad tým, ako to prebiehalo a žiada od komisie do apríla 2019 medzi aby, medzi, aby, bol preskum, aby bola preskúmaná medziinštitucionálna ehm, príručka pre spoluprácu. Našli sme minimálne riešenie s radou, pokiaľ ide o presídlenie agentúr, ale uh, Mali sme množstvo analýz. Prvá bola 2013, potom 2014, ale čo už teda nové si má komisia <laughs> vycúcať z prsta, odhliadnúť do toho, čo už sme vlastne požadovali dávno, aby toto e, spoločné stanovisko bolo naformulované na novo. A rada sa e, jednoducho riadila zmluvami, ktoré my ako e, spolu teda my ako spolu nepotrebujeme nič nové, ale v trialógu sa ukázalo, že vyhlásenie s radou by malo byť prepracované, aby nás rada nemohla e, vynechať a aby sa presunula tá obsahová diskusia. Čiže text pána Beleta je dobrý základ pre toto ostane to zbožné želanie, pokiaľ e, sa do toho nezapojí rada. Ďakujem pekne. Belgickí kolegovia. Teda tam Takže nevidím iných tu tieňových spravodajcov, ale možno kolegovia sa chcú vyjadriť. Už ste, pani Groster ako prvá sa chce vyjadriť. Eh, Ďakujem. Súhlasím s pánom Beletom, pokiaľ ide o to, čo vysvetloval v súvislosti s riadením správy. Čo sa týka presídlenia a premiestnenia, je pravda, že ide o otázku postupu. Pre nás to bolo dosť prekvapivé. Máme naozaj, e, teda zaozaj si myslíme, že je tu určité usporiadanie medzi členskými štátmi a parlament postupoval tak, ako postupoval, ale bolo neskoro, čo je poľutovanie hodné a je potrebné e, na takéto situácie vedieť predvídať. Všeobec, vo všeobecnosti je potrebné zabezpečiť transparentnosť usporiadania organizácie a umiestnenia agentúr. Nemôžem súhlasiť, čo sa týka tých geografických kritérií, čo sa týka toho premiestnenia. Treba tie kritéria, tie treba nastaviť jasné a zreteľné kritéria, aby to boli kritéria týkajúce sa fungovania agentúr ako takých, ich špecifik. Nie je možné, aby o tom rozhodovali iní. Myslím si, že kritéria, ktoré je potrebné definovať vopred, sú dôležité, ale nevyhnutne, teda nie je najlepšie riešenie to geografické rozloženie. Najlepšie riešenie je rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v, v komunitárnom záujme a nie v medzivládnom záujme, okrem tej lokalizácie, lokality. Teda politická kontrola, demokratická kontrola nad agentúrami, to je dosť zásadná téma. Ich počet sa zvýšil, ich úlohy a právomoci sa množia. No a odbornosť ich práce ich nemôže oslobodiť od legitímnej kontroly. A parlament teda musí vykonávať svoju kontrolnú funkciu za najlepších podmienok a v podstate naše agentúry a ich know-how práve vďaka tomuto získajú dôveru občanov, pretože bohužiaľ pre niektoré agentúry platí, že dôvera našich občanov chýba. Chýba. Ďakujem. Well, uh, thank you very much, Madam Grostat. Uh, someone else? ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tejto téme? Ak nie, komisia. Pán Klaus, máte slovo. Ďakujem, pani predsedkyňa. Chcem eh, povedať niečo k tomu, čo povedal spravodajca, členovia výboru. Čo sa týka poprvé všeobecná pripomienka. Komisia si myslí, že spoločný prístup naďalej poskytuje vhodný rámec pre riadenie agentúr vo všeobecnosti, čiže nevidíme tú potrebu ale to som tu nezachytil. Krátka, nevidíme potrebu e, zmeny e, tohto spoločného prístupu ako celku. Čo sa týka otázky parlamentnej kontroly nad agentúrami, čo sa týka otázky toho, že parlament bude systematicky zastúpený e, v správnych radách agentúr, dovolte mi pripomenúť, že parlament v súčasnosti má viacero spôsobov a prostriedkov, aby e, vykonával veľmi efektívnu parlamentnú kontrolu nad agentúrami, počnúť s e, rozpočtovými postupmi, ale e, viac teda absolutórium a parlament môže v akomkoľvek okamihu prizvať si riaditeľov agentúr na parlament, do parlamentných výborov a vypočuť si ich k akýmkoľvek témam aké ich zaujímajú. Spoločný prístup, ktorý som spomenul, zabezpečuje, že parlament je alebo môže byť zastúpený v správnej rade agentúry a potom sa uvádza where appropriate. Takže dovolte mi vysvetliť, čo znamená toto. Najlepšie to vidno na úrade pre um, duševné vlastníctvo, to je financované z, um, um, to je financované z poplatkov, čiže nepodlieha to uh, postupu absolutória, čiže je tu potreba, aby parlament vykonával kontrolu inými spôsoby, preto je zastúpený v správnej rade. Viacerí z vás vyjadrili názor a vyjadrili ste komentáre, pokiaľ ide o uh, postup presídlenia EBA a EMA. Poprvé, komisia je spokojná, že je tu úplná právna jasnosť pre tieto agentúry a ich personál. Komisia si uvedomuje ako parlament vníma, akým spôsobom prebiehal tento postup. Aby sme napomohli kompromisu medzi parlamentom a komisiou, komisia akceptovala že bude správa o implementácii spoločného prístupu. Požiadali ste o lokality do apríla, komisia to urobí, ale niektorí z vás ste povedali, že to bude popis toho, ako sa to udialo doteraz. To neznamená, že táto správa, že tá kontroverzia medzi parlamentom a radou sa vyrieši. Rada naďalej si myslí, že toto e, ostane ich výsadou, čiže komisia v podstate nie je tu problematická, je to problém medzi parlamentom a radou. Čo sa týka otázky konfliktu záujmov, komisia práve reviduje, je v procese revízie rámca finančného nariadenia, čiže to je finančný e, e, e, riadiaci rámec pre agentúry. Vzdielali sme návrh parlamentu, parlament videl čo komisia čoskoro príjme vo forme delegovaného aktu. Súčasť tejto revízie bude posilniť existujúce mechanizmy pre riešenie konfliktu záujmov tým, že sa pravidlá e, rozšíria na všetkých členov správnej rady aj možno nad rámec. Napríklad pokiaľ ide o agentúry financované z poplatkov, pokiaľ ide o e, poplatok, teda pokiaľ ide o personál agentúr, ktorý poskytuje služby klientom ako ekonomickým operátorom. No a potom tu bola otázka rozpočtu, otázka vhodných finančných prostriedkov pre agentúry. O tomto sa momentálne diskutuje e, s novými návrhmi pre nadchádzajúci MFF. E, Východzí bod pre komisiu pre stanovenie finančnej obalky pre e, agentúry stabilita a 2020 je základ. Čiže to je taká všeobecná informácia ohľadom všetkých agentúr, ale samozrejme e, sú tu špecifické situácie, ktoré sa berú do úvahy z hľadiska nových úloh, ktoré sú pridelované agentúr, keďže vstupuje do platnosti nová legislatíva. Čiže kde sa rozlišovať medzi tými agentúrami. Komisia teda pri poslednom MFF. Teraz to bude inak. Takže to je dobrá správa pre e, pokiaľ ide o financovanie agentúr. Ďakujem, to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz späť k spravodajcovi, pán Belet. Ďakujem veľmi pekne. Môžete sa vyjadriť na záver. Ďakujem, hovorí pán Belet. Ďakujem, drahí kolegovia. Myslím si, že môžeme to zhrnúť tým, že povieme, že e, sa zhodujeme v tých hlavných aspektoch, teda čo chceme mať a čo chceme povedať v tomto návrhu stanoviska. Zaslať to kolegom z, z AFKO, e, zhodneme sa, pokiaľ ide o e, lokalitu, ako sme mali z EBA a EMA, nebude sa to opakovať. Na jednej strane tu máme hodenie mince a potom sú tu jasné kritéria, ktoré, o ktorých hovorí pani Grostet, Čiže musí tam, musíme tam definovať špecifické kritérie, kritérie, aby sme sa vyhli, že sa vráti, že aby sme sa už nevrátili do takej situácie rozhodovania hodení mince, tak ako sme mali pri EBA EMA a presunu do Amsterdamu. Pani Rees explicitne e, odkazovala na to, aby spoločné vyhlásenia boli prepísané, čiže nielen revízia, ale prepísanie tých vyhlásení Čiže e, akási svalová retorika, retorika ktorú navrhla a pani Blsom. Tam sa hovorilo o tej hĺbkovej analýze. Komisia je sprostredkovateľom medzi parlamentom a radou, čiže očakávame určitú ctižiadostivosť. Pokiaľ ide o analýzu, ktorá sa očakáva do apríla, je to ťažká úloha, ako je spomenuté v spoločnom vyhlásení. Rada to považuje za svoju výsadu, ale každopádne my sme spolu, teda spolu zákonodarcovia nechceme, aby sa opakovala situácia mm, s Brexitom, presun tých dvoch agentúr, transfer. Takže očakávame určitú ambicioznosť od komisie, pokiaľ ide o túto analýzu. Myslím si, že toto sú tie hlavné body a teším sa na eh, eh, pripomienky kolegov a tieňových spravodajcov. Návrhy je v našom záujme eh, mať čo najštejšiu dohodu, aby sme jasne dali najavo nielen kolegom z AFKO, ale aj iným inštitúciám, aká je naša pozícia, aby to bolo čo najsilnejšie, s, najviac, s najväčším množstvom svalov. Ďakujem pekne všetkým za to, že ste prispeli k tejto e, téme 22. novembra pozmeňovanie, poz, predkladanie pozmeňovacích návrhov. Potom budeme následne hlasovať vo 26. A teraz výmena názorov s komisiou ohľadne dopadov CO2 z letectva pred 1. januárom 2020 komisia má prezentovať aktualizovanú analýzu vplyvu CO2 leteckého priemyslu. Toto je pozmeňovací návrh na požiadavku Európskeho parlamentu správa kolegyne Gerling článok 30. Vypočujeme si teraz príspevok komisie a potom samozrejme môžete prispieť do rozpravy. Máme tu pani Diaz Polit Nikto za komisiu, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Dovolte mi, aby som začala tým, že sa predstavím. Som Flodias Polido, vedúca oddelenia pre leteckú politiku v eh, eh, DG MUF. Je to Poprvýkrát, čo mám príležitosť zdieľať naše stanoviska s parlamentom, s vašim výborom a teším sa na to, že budem s vami v budúcnosti lepšie spolupracovať. Mám na starosti záležitosti týkajúce sa letectva a klimatických zmien. Včera sme si vypočuli pána komisára a dovolte mi, aby som teraz začala tým, že pripomeniem, že Európska únia má veľké ambície, pokiaľ ide o proti klimatickým zmenám. A to zahrňa aj e, e, letectvo. Je v ETS od 2012. zahrnuté, viete, že e, na medzinárodnej úrovni sa zasadzujeme za lepšie pravidla v tejto oblasti. Emisie CO2 predstavujú 2 až 3 teda emisie z leteckého priemyslu predstavujú 2 až 3 emisí na základe ľudských činností, ale toto nie je jediný druh emisí, ktoré majú dopad na zmenu klímy. Napríklad NOXy, NOXy, eh, eh, sulfur dioxidy by sme mohli tiež eh, spomenúť, alebo častice pevné. A sú aj ďalšie druhy emisí, ktoré nie sú emisiami CO2. CO2 predstavuje medzi 2 až 3 globálnych emisí, emisie enoxidov z letectva predstavujú 7 eh, všetkých eh, emisí enoxidov v EÚ. Takže určite je to bod, ktorý treba zohľadniť a riešiť. Vieme, že eh, po CO2 a anoxoch máme Contrails a ďalšie prvky prispievajúce k oteplovaniu planéty ktorých dopad zaváži. A však e, nie tak ako pri emisiách CO2 úroveň týchto emisí nepochádzajúcich z CO2 je e, e, stredná, respektíve nízka. Boli tam identifikované rôzne neistoty a keď o nich hovoríme, ide tak o dopad, ako aj o ich mm, dopad na mm, otepľovanie sa. Takže tieto dopady ešte sú neisté. Je potrebné diskutovať o klimatických e, efektoch týchto vy, týchto emisí Podobne ako pri enok sidoch vieme, že energetická účinnosť a trvalo udržateľné palivo môžu mať priamy vplyv na zvýšenie mm, emisií. A pri letectve je e, možné e, určitým spôsobom prevádzky e, letovej a využívaním optimálnych teraz prispieť k zmenšeniu znečistenia. Dopady sú krátkodobé a CO2 zostáva a naopak v atmosfére celé stáročia. Takže je treba vyhnúť sa o formovaniu týchto spalín. Vieme, že um, tieto látky majú dopad na zdravie človeka. Mm. Opäť hovoríme o, o lenoksitoch, e, o, o pevných e, časticiach. Je ale problematické e, zistiť, čo je na základe leteckej premávky. Ja tá sa snažila stanoviť dopady leteckej dopravy globálne, kde boli zahrnuté emisie z e, lietadiel. Takmer všetky emisie e, z leteckej prevádzky majú k dopad na znečistenie klímy boli prijaté e, ciele, ktoré budú do 2020. aplikované. Je potrebné sa sústrediť na e, riešenie situácie a to e, v európskej legislatíve, ktorú ste prijali e, pred nedávnom a na vstupy onedlho do účinnosti. Pracujeme o na štandardoch, pokiaľ ide o tieto častice, ktoré vznikajú pri e, operáciách e, vzletu a pristávacích a ICAO má, ICAO má rozhodnúť o, o štandardoch týchto emisí. Ako som už predtým povedala, Komisia je povinná vydať správu o iných emisiách než emisiách CO2 do začiatku roku 2020 a môžem vás ubezpečiť o tom, že komisia už teraz prijíma potrebné kroky, aby tieto povinnosti e, splnila. Táto správa by mala ísť e, v ruke s návrhom, ako riešiť tieto dopady. Ak, ak mi dovolíte, tu by som už mohla skončiť. Samozrejme, rada odpoviem na otázky prípadné, ak budete nejaké mať. Uh, ďakujem a teraz sa pýtam, či sa chce niekto vyjadriť. Pán Líze, ďakujem. Ďakujem aj pani z komisie. Som trochu iritovaný, že je tu teraz niekto z DG Move, pretože legislatívu sme rokova, prerokovávali eh, z eh, DG Klima. Lebo tu ide o, klima, eh, o ochranu klímy, takže kto pripravuje túto správu? Mala by to byť tá, to generálne riaditeľstvo malo by to byť generálne riaditeľstvo, ktoré pripravovalo legislatívu. Už v 2008 táto požiadavka prišla. A keď sa hovorí stále o tom, že neexistuje dostačujúce množstvo vedeckých údajov, už nebolo dosť času aj zo strany komisie, aby ste popohnali pre túto problematiku s vedeckými údajmi. Lebo je to problematické, keď povieme, že sme lídrami, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, ale keď povieme po desiatich eh, rokoch, že eh, sme vlastne stále ešte len tam, kde sme už boli v 2008. Takže je potrebné konať. Aj priemysel v Európe musí konať, lebo sme si dali, pokiaľ ide o klimatické zmeny, eh, ambiciozne mm, úlohy a nie je priateľné, že v 2018 máme stále rovnaké výsledky, ako sme už mali v 2008. Niektoré veci sa predsa už e, musia dať e, riešiť. To, že tam sú určité efekty, to je nesporné. Všetko to treba kvantifikovať, to je prirodzené, ale že sa nerobí nič, to mm, nepovažujem za dobré. Uh, Pán Eckhart, ďakujem pekne, komisia. Zaznamenal som si, že uh, komisia uh, dodá svoju správu pred 1. januárom 2020. Ale my sme chceli si vypočuť trochu viac o tom, čo chcel parlament vedieť a síce aké potenciálne akcie môžeme očakávať čas skráti. Obávam sa, že komisia eh, je tam trochu vyhýbava a nechápem prečo. Najprv pokiaľ ide o ten bod, eh, v akom štádiu sa nachádza veda. Áno, je pravda, že niektoré z tých krátkoživotných eh, substancií nemajú až taký dopad ako emisie CO2, ale je jasné, že majú dopad na klímu a je jasné, že eh, k tomu veľmi veľkým podielom prispieva letecká eh, doprava, takže toto sú veci, ktoré nikto nerozporuje. Snaží sa teraz komisia povedať, že chceme na 100% presne vedieť, aké e, dopady to bude mať na oblaky, aké sú dopady enoxidov a tak ďalej. Je to len taká e, je to len také, taká výhovorka. My predsa chceme o tom niečo vedieť. Prečítajte si e, poslednú správu IPCC panelu o zvýšení teploty 1,5 5 e, stupňov klimatický panel OSN. IPCC majú e, špecifickú sekciu k týmto e, krátkoživotným látkam a konštatujú, že keď tieto problémy nebudeme riešiť, tak 1,5 stupňov cieľ nedosiahneme mm, od komisie máme dlhodobú stratégiu o klíme, kde hovoríme o 1,5 a potom máme tu tento problém s krátkoživotnými látkami. Nož ale keď tieto nevyriešime, tak môžete zabudnúť na 1,5. A potom je veľmi dôležité rozdeliť tieto e, dve, dva problémy, lebo teraz to vlastne vkladáte do jedného e, košíka. E, a čo sa udialo s odporúčaniami? s e, tým poplatkom e, za NOx, vypušťanie, vypušťanie NOxidov. My sa vždy pýtame, pýtame a vy to nikdy nespomínate. Prečítali ste si správu z 2008 a čo sa e, udialo, pretože tá naliehavosť je teraz ešte väčšia ako v minulosti. Vieme, že to sú veľmi jasné e, problémy, ktorým sa dá vyhnúť a my chceme vedieť, čo komisia plánuje urobiť. A pokiaľ ide o, PM e, e, častice, kerozín, bude komisia niečo robiť? trochu viac akcie k jednotlivým látkam, pretože vieme, že majú svoj dopad. A nebudeme, ne, nemôžeme čakať, kým voda, veda nebude mať úplne presnú kvantifikáciu. Čiže musíme byť trochu preciznejší, pretože ako povedal kolega Peter Líze, tento problém tu existoval už v 2008 a odtedy už ubehlo 10 rokov. Pani Kutelant, ďakujem pekne. Ďakujem aj komisii, že nás tu informovala. Teším sa, že ste Envy prisľúbili túto štúdiu e, dopadov letectva iných než CO2. E, je tu ten sľub e, na začiatok 2020. Naša politická skupina konštatuje rovnaké ako kolegovia, že je naozaj e, veľmi znepokojujúce, že od tej práci v tejto oblasti od komisie nič nepočujeme. Už ubehlo 10 rokov. Od 2008 smernica ETS, kde sa konštatovalo, že všetky dopady leteckej dopravy by mali byť riešené do čo možno najväčšej miery. A teraz tu máme aj to varovanie z IPCC. Aké dôležité je, aby sme skutočne splnili naše záväzky z Paríža a že samozrejme musíme zahrnúť všetky emisie, ktoré prispievajú ku globálnemu oteplovaniu. prečo komisia nekonala konzultačný proces s odborníkmi, s vedou, so zúčastnenými stranami. Táto práca um, si eh, vyžaduje svoj čas, ale nie je to seriózne riešenie tejto problematiky. A tiež by sme radi e, vedeli, ktoré riaditeľstvo v komisii e, to má v priamej zodpovednosti, lebo to nie je jasné. Ako povedali už kolegovia z Envy, nie je to seriózne, takže e, radi by sme od vás mali prísľuby, ako sa bude pracovať a teda by sme radi videli, aby sa už začalo pracovať. Ďakujem pekne. A teraz uh, opäť komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky tieto otázky a za to, že uh, mám opäť slovo. Rada by som uh, všetkých poslancov uh, ubezpečila, že komisia je jedna inštitúcia hovoriaca jedným hlasom. A keď tu dnes sedím za DG Move, tak uh, sú tu aj kolegovia, teda vedľa mňa z DG Klima. Pracujeme v úzkej spolupráci na týchto veciach a táto spolupráca sa každým dňom zlepšuje. Takže neobávajte sa, že je to pod vedením DG Move. To neznamená, že DG Klima nie je e, zahrnutá do týchto prác práve naopak. A po druhé, chápem, že je tam táto otázka e, kredibility a že komisia sa neozvala od 2008, ale to neznamená, že e, komisia e, leňošila a nič nerobila máme environmentálnu správu, ktorú komisia vydáva cez EASA. Posledná bola v 2016 a pracujeme na nadchádzajúcej, ktorá bude vydaná začiatkom budúceho roku. A tam máte správy o noxoch, o časticiach, o sulfurdioxidoch a o všetkom ostatnom. A e, po druhé, nad rámec správ e, pracujeme s ICAO, pracujeme s EASO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 vypracovanie, ako som už spomínala, noriem, ktoré by riešili všetky tieto problémy a pracujeme tiež na e, vytváraní trvalo udržateľných palív, ktoré by e, umožnili e, znižiť množstvo emisií aj častíc a pracujeme aj na jednotnom európskom nebi, aby tieto operácie boli spoločné a lietalo sa účinnejšie. Čiže Tie veci sme e, teda spracovávame e, letecký priemysel e, stále rastie a ako je možné znížiť emisie je tam aj otázka konkurencie schopnosti a pracovných miest, ktoré, o ktoré tu ide. Nehovorím, že táto problematika nie je dôležitá pre e, komisiu, ale niekedy si musíme uvedomiť aj realitu a sme konfrontovaní s realitou, aj keď technológie e, stále napredujú, možno to stále nepostačuje a ešte ďalšie iniciatívy. Viete, že e, spolupracujeme aj na iniciatíve Čistejšie nebo, aby e, sme zlepšili naše technológie a umožnili ich dostať čo najskôr na trh. Tak e, generálne riaditeľstvo klíma, ako aj životné prostredie, čiže celá komisia sa zaviazala, že zlepšíme naše aktivity v tejto oblasti a robíme, e, čo je v našich silách. Správa bude o rok vydané. Chápem, že niektorí by to chceli mať už dnes, ale žiaľ nemôžem byť explicitnejšia, pretože musím ísť cez e, tie správy e, správy a musím dať dohromady všetku literatúru a zohľadniť všetko, nielen Horizon 2020, Čisté nebo, aj ďalšie európske iniciatívy a výskum a to všetko, túto vedu a výskum musíme združiť a keď už budeme e, poznať aktuálnu situáciu, aký môžeme e, byť e, účinní Mm, vtedy to bude možné prezentovať. Nie je to dnes, mm, bude to neskôr. V januári 2020 sa sem vrátime a túto správu vám odprezentujeme. A toho času vám jednu vec len môžem povedať, že je predčasné mm, Mm, mm, zamýšľať sa nad tým, či komisia príde s novými návrhmi eh, politik. Sme ešte v roku 2018, eh, bude nový eh, parlament, nové kolegium komisárov a potom. Takže ešte k tým mm, intervenciám, ktoré sme si tu vypočuli. Parlament 2008 e, požadoval určité e, veci. Mm, veľa sa tam e, požadovali aj rôzne sankcie a normy. A normy tie sa prijali a, a pokiaľ ide o tie sankcie, tie sú v národnej kompetencii. Takže musíme byť pragmatickí aj v tom, čo komisia môže predložiť ako návrh. My sme si zosumarizovali e, všetko, čo e, bolo od roku 2008 a pripravujeme správu, ale nemôžem ísť toho času ďalej nad rámec teda toho, čo som povedala doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Vaše vystúpenie uzatvára tento bod a máme ešte chvíľku pred tým, než začneme rozpravu s doktorom Tedrosom Adhanom Gebrejesusom, generálnym riaditeľom v rámci VHO. Zostaňte prosím s nami. Milí kolegovia, teším sa, že to je s nami generálny riaditeľ VHO, doktor Tedros, ktorý bol zvolený za generálneho riaditeľa na 5-ročné funkčné obdobie členskými štátmi VHO v máji 2017. Pred jeho zvolením doktor Tedros pôsobil ako minister zahraničných vecí snažil sa vyrokovať akčnú agendu z Addis Abeby, v ktorej sa 193 krajín zaviazalo financovať trvalo udržateľné ciele rozvoja. Doktor Tedros taktiež pôsobil ako minister zdravotníctva. A snažil sa zlepšiť eh, zdravotný systém svojej domovskej krajiny. Pred júlom 2017 pre organizáciu dr. Tedros stanovil niekoľko kľúčových priorít. Zdravie žien, detí, mladistvých, dopady v zdravotnej oblasti z klimatických zmien a ďalšie. Ako viete, tento rok oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Je to dokument, mílnik, ktorý stanovil všeobecne záväzné zmluvy o ľudských právach. Partnery tejto dohody sa snažia pokrývať hlavné e, vytýčené témy, my si pripomíname toto 70. výročie. Nachádzame sa v týždni ľudských práv v Európskom parlamente a pán doktor Tedros nám predniesie niekoľko slov v rámci výboru NV k tomu tejto udalosti. Dnes sme už diskutovali o správe o trvalo udržateľných cieľoch rozvoja v EÚ v rámci monitorovacej správy 2020, aby sme zistili, aká je situácia EÚ v prípade jednotlivých vytýčených cieľov. Predtým sme hovorili s doktorom Tedrosom o tom, že je tam jeden konkrétny cieľ, ktorému sa chce venovať vo svojej prezentácii. A práve preto sem chcel prísť. On sám vám o tom niečo povie. Ja sama za seba by som vám ešte rada povedala, že chceme podčiarknúť význam tejto rozprávy. Je to pre nás príležitosť, aby e, sme e, dali možnosť kolegom v budúcom funkčnom období v parlamente na vytvorenie skupiny priateľstva z VHO. Pán generálny riaditeľ, dúfame, že možno počas budúceho funkčného obdobia Európskeho parlamentu sa podarí túto snahu formalizovať. A k záveru našich rokovaní príjmeme fyzický dôkaz eh, nášho zámeru v rámci tejto aktivity podpíšeme spoločne s doktorom Tedrosom spoločné stanovisko, ktoré bude predstavovať náš záväzok pre začiatok a pokračovanie partnerstva do budúcnosti. Pán doktor Tedros, ďakujem za to, že ste sa k nám pripojili. Odovzdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Excelencie, dámy a páni, príjemné popoludnie a ďakujem pekne za pozvanie. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť s vami v Európskom parlamente. Bol som tu aj v minulosti a toto ukazuje e, silné partnerstvo medzi VHO a EÚ. A za posledné dva dní sme viedli veľmi plodné diskusie na prehlbenie vzťahov medzi VHO a EÚ výrazným spôsobom sa navýšila podpora EÚ, najmä v tomto roku pre VHO a my sme sa dohodli na tom, že našu spoluprácu povýšime ešte na vyššiu úroveň. Včera som sa stretol s DG ECO a ďalšími partnermi a mal som možnosť prediskutovať globálne témy s predsedom Junckerom, komisárom Mimisom, Stylinidasom, Velom a z DG Pake. Rád by som sa poďakoval všetkým z nich za čas, podporu a dôveru. Ako viete, Rok 2018 je signifikantný pre VHO, pretože oslavujeme tento rok naše 70. narodeniny a taktiež 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Tak ústava VHO, ako aj deklarácia, uvádzajú, že zdravie je ľudským právom a nie len privilegiom pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Počas rokov sa toto právo premietlo do národného aj medzinárodného práva. Mnohé krajiny teraz majú právo na zdravie vo svojich ústavách. A my máme tri medzinárodné dohody, medzinárodnú na nariadenie o zdraví, ktoré pokrýva aj e, globálne e, zdravotné záruky, EÚ e, výrazným spôsobom podporovala multilaterálne e, dohody o zdraví. Ďakujeme za túto podporu, ale je dôležité, že právo na zdravie nie je len akousi ušľachtilou myšlienkou, ktorá by bola len kusom papiera. Za posledných 70 rokov to bolo platformou pre výrazné zmeny v globálnom zdraví. Od roku 1948 sa priemerná dĺžka e, priemerne e, života eh, znavyšila globálne o 25 rokov. Osypky a mums sa podarilo takmer vyničiť. Taktiež sme istým spôsobom skrotili epidémiu HIV. Eh, Nové vakcíny boli vyvinuté proti chorobám, ktoré boli v minulosti eh, veľmi závažné. A keďže musíme ešte pokračovať v boji proti mnohým zhro, hrozbám, um, musíme konštatovať, že ďalšie nebezpečenstvá sa nám vynorili pred očami. Eh, antimikrobiálna rezistencia má taktiež potenciál na um, zamotanie hlavy modernej medicíne. Psychické choroby sa stali najzávažnejším problémom našej doby a samozrejme, že sa musíme konfrontovať e, s, s nebezpečenstvom vypuknutia rôznych nákaz a epidémií. Za posledných 12 mesiacov VHO prijala e, naštartovala akcie v, e, v 50 krajinách vypuknutie eboli v Demokratickej republiky Kongo v blízkosti hraníc s Ugandou. To bola jedna z posledných udalostí. V auguste došlo k tomuto vypuknutiu nákazy. Čiastočne sa nám podarilo podchytiť aj cezhraničné prípady dokonca viac než v budúcnosti. Takmer 30 tisíc ľudí bolo zaočkovaných, čo je jeden z dôvodov, prečo sa táto nákaza nerozširovala ďalej a nám sa darí držať počty nakazených na minimálnych hodnotách. 145 ľudí bolo do dnešného dňa e, liečených jedným zo štyroch liekov, ktoré majú aktívnu látku proti tejto chorobe. 14 tisíc cestujúcich bolo e, skenovaných. Všetko toto bolo možné len vďaka silnému líderstvu vlády e, v Kongu, ktorú podporujú mnohí partnery aj VHO. Avšak táto nákaza, keď vypukla, bola o mnoho náročnejšia na kontrolovanie e, kvôli bezpečnostnej situácii v tomto regióne. Ozbrojené skupiny operujúce v tejto oblasti útočili na mesto Beny, epicentrum nákazy a pri každom takomto útoku um, vírus um, vyhrával nad nami. Bol som veľmi rád, akým spôsobom fungovala rodina OSN uh, v záujme dosiahnutia jedného cieľa – Odvtedy, ako sme navštívili krajinu, sa bohužiaľ vyskytlo viac útokov a v piatok v noci sa odohral útok, ktorý e, e, ktorý bol zameraný na hotel, kde sa nachádzali naši zamestnanci. Jeden z, e, z pracovníkov mi telefonoval a pýtal sa, čo má urobiť povedal, že nechce odísť eh, z krajiny, pretože chce len vyššiu mieru ochrany a chce svoju prácu vykonávať v tomto regióne. Veľmi ma to dojalo a každý deň ma inšpirujú naši ľudia, ktorí sa vystavujú nebezpečenstvu, aby obráňovali právo na zdravie, zachraňovali životy a chránili iných ľudí. Toto je to, čo mi dáva dôveru, že s podporou všetkých našich partnerov my e, dokážeme proti tejto nákaze bojovať. Avšak povedal som to už niekoľkokrát a budem to stále opakovať. Náš sociálny systém a systém zdravotnej starostlivosti musí ísť ruka v ruke, aby sme zabezpečili naplňanie práva na zdravie, aby sme mali silnejšie, efektívnejšie zdravotné systémy. Nie je to nová téma. Pred 40 rokmi sme podpísali deklaráciu, kde je uvedené, že všetci by toto právo mali mať zabezpečené. Avšak vieme, že politická a ekonomická realita predchádzajúcich rokov spôsobila, že nie vždy sa nám podarilo toto naplniť. V Astane minulý, ro- minulý mesiac sa stret, e, stretli zástupcovia z celého sveta, aby sa zaviazali naplňať túto víziu. Hm, dosiahnutie tejto vízie si bude vyžadovať eh, jednoznačné politické záväzky, avšak si bude vyžadovať aj prácu eh, VHO spolu s podpornou komunitou koherentnejším spôsobom. Medzinárodné agentúry sa, dozhod, e, sa dohodli na tom, že budú pracovať na vytvorení spoločného akčného plánu. Začali sme druhú fázu globálneho akčného plánu v tejto brožúrke. Je to popísané, môžete si ju potom vziať. V Berlíne minulý mesiac sa začal tento akčný plán a experti v septembri budúceho roka by na stretnutí na najvyššej úrovni v rámci VHO mali diskutovať o dosiahnutom pokroku. Chcem pozvať kancelárku Merkelovu, aby viedla toto rokovanie o akčnom pláne. E, Prima, pri... Premiér Norský bude taktiež účastní tohto rokovania. Chceme urýchliť e, tento program. Zaviazali sme sa, že zosúladíme mnohé z našich procesov, aby sme navýšili efektívnosť našej práce. Po druhé, zaviazali sme sa, že chceme urýchliť procesy tým, že budeme identifikovať, čo je naozaj možné dosiahnuť v súvislosti s trvalo udržateľnými cieľmi rozvoja súvisiacimi so zdravím. A po tretie, po tretie zaviazali sme sa k zodpovednosti voči ľuďom, ktorým slúžime, partnerom a donorom, ako je aj EÚ ktorí očakávajú, že zdroje, ktoré nám dajú k dispozícii, zodpovedne budeme používať. Čiže dôvera je jedným zo základom, nov, základov nového akčného plánu. Všetky rokovania, ktoré organizujeme, celá suma peňazí, ktorú investujeme, predstavuje životy, ktoré zachránime, deti, ktoré sa dožijú troch rokov života, ženy, ktoré si vyberú, či vôbec, kým a kedy zostanú tehotné sú to rodiny, komunity, národy, ktoré prekvítajú preto, lebo ich populácia je zdravá a produktívna. Všetko začína presvedčením, že zdravie nie je privilegiom bohatých, ale právom všetkých. Avšak posledných 70 rokov dokazuje, že právo na zdravie nie je len ušlachtilým sloganom je o mnoho viac práve tu v Európe zjavné, že mnohé európske krajiny sú akýmsi vzorovým príkladom pre zdravotnú starostlivosť. Myslím najmä na Dánsko, krajinu, kde som ako študent v 80. rokoch poprvýkrát dostal zdravotné poistenie a to malo na mňa trvalý dopad a urobilo to na mňa veľký dojem. Zabezpečenie finančnej ochrany je ďalšou veľkou témou. Tieto krajiny nevytvorili svoje zdravotné systémy vtedy, keď boli bohaté. Mnohé systémy sa vytvárali v ruinách druhej svetovej vojny. Opak je pravdou. Stali sa stabilnými, prosperujúcimi aspoň čiastočne, vďaka tomu, že investovali do práva na zdravie, urobili, prijali politický záväzok. To isté je pravdou aj dnes. Po celom svete existuje mnoho krajín od Rwandy po Tajland a Peru, ktoré za posledné roky prijali politické rozhodnutie, že chcú investovať do práva na zdravie a dosiahli pokrok. Excelencie, dámy a páni, Tri požiadavky by som vám rád adresoval. Poprvé, dohodli sme sa na tom, že zdravie je právnou otázkou. Ja vás vyzývam, aby ste toto právo obhajovali tu v EÚ pretože máte niektoré z najpokrokovejších zdravotných systémov na svete, ale sú tu krajiny, kde stále treba pokračovať a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudolo. S pani predsedničkou som diskutoval o tom, že rovnosť je jedna z oblastí, kde EÚ musí ešte pracovať, čiže sme na tej istej úrovni. My to vidíme rovnako. Po druhé, vyzývam vás, aby ste pokračovali v obhajovaní globálneho práva na zdravie, aby sme dosiahli spoločne vytýčené ciele, aby sme zabezpečili leadership EÚ aj v zdravotnej oblasti aj vďaka investíciám do zdravia. Tieto investície zachraňujú životy a robia ešte viac, pretože ľudí zdvíhajú z chudoby, sú základom pre trvalo udržateľný rozvoj a vytvárajú férovejší, spravodlivejší, bezpečnejší svet. A po tretie, vyzývam vás, aby ste podporili globálny akčný plán za zdravý život a za blahobyt. To je dokument, ktorý som vám práve ukázal. Sme v medzifáze hodnotenia a chceli by sme od vás počuť, ako môže svetová komunita VHO pracovať ešte lepšie, ako sa vyhnúť duplicite, ako používať inovácie po potrebujeme vaše myšlienky. Ďakujem vám za možnosť vystúpiť tu dnes a za váš záväzok, že chcete ochraňovať právo na zdravie. A keďže oslavujeme 70 rokov od založenia VHO a podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv, musíme si pripomínať fakt, že právo na zdravie nie je samozrejmosťou. Vyžaduje si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 Euh, Pán generálny riaditeľ, chcem sa vám poďakovať za to, že ste nám oznámili toto zásadné, že ste sa podelili o toto zásadné stanovisko, pretože VHO a Európska únia sa zasadzujú za to, aby všetci mali rovnaké práva na zdravie. To sú veľmi náročné úlohy. To je realita, na ktorú ste sám upozornil. V oblasti medicíny sa dosiahol obrovský pokrok, ale je potrebné mať na pamäti, že máme nové epidémie. Antimikrobiálna rezistencia nás ohrozuje všetkých, ale zároveň existuje celý rad problémov, iného charakteru. Hovoríme o tom, nazývame to základná zdravotnícka starostlivosť, to sa týka najmä žien a detí, ktoré sú často obeťami práve chudoby. Mňa veľmi dojalo, keď ste hovorili o práci, ktorú vykonávajú zamestnanci organizácie. teda Svetovej zdravotníckej organizácie. Bravo, všetci sme pochopili, aký ste angažovaní a zapálení do práce. Európska únia, členské štáty Európskej únie vlastne sú kolektívne prvými darcami humanitárnej pomoci vo svete. Čo nám dáva zvláštnu zodpovednosť. Toto si treba vždy pripomenúť v rámci EÚ, ale tiež sú tu dôvody na znepokojenosť. Situácia je odlišná medzi členskými štátmi, tak ako ukazuje posledná správa o zdraví v Európe. A je tu nerovnosť prístupu e, ku kvalitným službám, to nás znepokojuje. Aj právo na zdravie na našom kontinente je rozdelené štruktúralnými rozdielmi, sociálnymi rozdielmi. Je možné spomenúť fajčenie, alkoholizmus, ale aj ekologické, teritoriálne otázky. A preto chcem spomenúť dve konkrétne témy. Zdá sa, že vaša správa o zdraví v Európe. E, neuvádza ten rozmer, e, ktorý by si zaslúžili environmentálne kritéria. Je jasné, že environmentálne podmienky majú priamy vzťah na ľudské zdravie. Znečistenie ovzdušia napríklad, to je skutočný problém pre ľudské zdravie. A videla som, že práve že jedna belgická vedkynia zaviedla techniku, na základe ktorej je možné si vizualizovať prítomnosť častíc v bunkách, pľúc, v moči, v krvi a v podstate teda tých osôb alebo detí, ktoré sa často nachádzajú pri blízkosti um, diálnic, frekventovaných ulic. Tam je ich e, teda výskyt tých častíc v krvi je vyšší. Potom e, znečistenie pôdy a tak ďalej. Toto všetko je problém verejného zdravia. A Svetová zdravotná organi- zdravotnícká organizácia sa pýtam, či to berie do úvahy, či mám konkrétne ukazovatele na to, aby merala dopady environmentálnych kritérií. Potom obezita. To je dnes jasné. To je jasne identifikované vo vašej správe. Hovoríte, že je to plíživá hrozba. Ohrožuje to dĺžku života našich spoluobčanov. A ja sa pýtam, či to je chronické ochorenie. A ja hovorím, že áno. No a v tom prípade, aké máte odporúčania, ako zmeniť verejné politiky, aby sme proti tejto epidémii bojovali. Tretí bod, hovoril ste o očkovaní, samozrejme Očkovanosť je zásadná, ale sú tu mm, rozdiely napríklad u kojencov a to je veľmi znepokojujúce. Čo robí vaša organizácia, aby bojovala proti nedôvere voči očkovaniu? Čo robí vaša organizácia, aby, aby e, uľahčila očkovanie v krajinách, kde to zatiaľ nie je také jednoznačné. Ďakujem, pani Grostet. Takže eh, chcete odpovedať hneď, alebo nazbierame niekoľko otázok a potom odpoviete naraz. Eh, vy ste boss, eh, hovorí pán rečník. Dobre, takže teraz pani Borzo. Ehm, ďakujem veľmi pekne, pani, pani predsednička. Chcela by som srdečne pozdraviť eh, generálneho riaditeľa, pána generálneho riaditeľa a súhlasím s eh, predsedom. Hovoríte inšpirujúco, ale ja nebudem prítomná na to, aby som si vypočila, vypočula odpoveď na moju otázku. Každý rok tu v Európskom parlamente mm, máme teda pripomienku, si pripomíname veľkú tragédiu, ktorá sa udiala pred 27 rokmi v meste Bukovar v Chorvátsku. Ale moja otázka sa týka oceňovania liekov. Vysoké ceny sú narastajúci problém celosvetovo a v Európskej únii. A e, je to jeden z faktorov, ktorý ohrozuje udržateľnosť národných, zdravotných zdravotníckých systémov. Pred finančnou krízou Európska únia diskutovala o tomto probléme pri mnohých príležitostiach a disko- diskutovalo sa o tom, ako, probl- ako o probléme tretieho sveta a o probléme rozvojových krajín. No a mne je úplne jasné, teda keďže pochádzam z Chorvátska, že lieky by mohli byť lacnejšie, ak zachráňujú ľudský život. A keď porovnávame, keď porovnáme roky E, nákladov za hospitalizáciu a stratu pracovných hodín, teda s týmto spojené straty, tak môžem len povedať, že Európska únia by mala niečo urobiť. Potrebujeme zvýšiť transparentnosť e, vo viacerých aspektoch farmaceutického priemyslu a zdravotníckého systému. Počas uplynulých 20 rokov sme zaznamenali navýšenie cien ktoré e, priviedlo občanov do situácie, kedy si nemôžu dovoliť lieky. A toto je čosi, čo naozaj ohrozuje národné e, systémy zdravotnej starostlivosti. Toto je čosi, čo bude problém, ktorý sa bude zhoršovať v dôsledku starnúceho obyvateľstva. Čiže chcem sa opýtať, čo si vy myslíte o právach duševného vlastníctva ohľadom liekov, či môžeme spomaliť e, nárast cien, a pritom e, zabezpečiť, aby to nemalo negatívny dopad na výskum a inováciu. Thank you very much. Maybe you want already to answer to this uh, okay. to interventions and I will take the, the second. Okay, floor. thank you. Dobre, takže e, teraz by ste mohli odpovedať. Áno, toto sú e, veľmi dôležité problémy, aspekty. Poprvé, k tej prvej otázke Máme tú istú pozíciu, ako povedala kolegyňa. Pokiaľ ide o otázku práva na zdravie, to je súčasť e, e, univerzálneho vyhlásenia o ľudských právach, ktoré bolo vydané pred 70 rokmi. Problém je, že to neimplementujeme s politickou zaviazanosťou skutočne. A ako ste správne poukázali, Um, jedna z víziev Európ je, teda Európa je na tom relatívne lepšie, alebo Európska únia je na tom lepšie než iný región. Ale otázka rovnosti je výzva a to treba vyriešiť, takže v tom s vami súhlasím, je to súčasť môjho prejavu a je to aj jeden eh, z nálezov v správe, o ktorej ste už diskutovali, takže v podstate je toto isté. No a potom tie špecifické oblasti, čo ste spomenuli, znečistenie ovzdušia VHO zorganizovalo konferenciu minulý mesiac o znečistení ovzdušia. Znečistenosť, o, znečistenie ovzdušia je väčšinou problém, ktorý je spájaný so životným prostredím. Nie je to spájané eh, s dopadom na zdravie detí a dospelých. Ako viete, e, má to v poslednej dobe dopad najmä na deti. Veľa detí majú, má astmu. A keď sú vystavené v vysokej miere znečistenia ovzdušia, tak to môže mať vplyv na ich e, vývoj mozgu. To je e, vedecky podložené, čo hovorím. Môže to ovplyvniť vývoj mozgový vývoj, vývin. Je to e, takisto príčina rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. A svet by to mal vedieť, že znečistenie ovzdušia je zlé e, pre ľudské zdravie. V mnohých krajinách všetko špinavé v podstate e, vyhadzujeme do vzduchu. To je ako keby sme e, vlastne e, vyhadzovali odpadky do vody a voda smrdí a je úplne znečistená. Nevidíme to, ale ako ste už povedali, my máme simulačné iPody, ktoré uh, um, uvádzajú mieru znečistenosti v niektorých mestách a tá úroveň znečistenia ovzdušia je naozaj nebezpečná v mnohých mestách. A máme e, kvalitatívne normy VHO, ktoré sú nad rámec štandardnej uh, kvality ovzdušia. Čiže naozaj musíme zdôrazniť tento problém a musíme tomu venovať e, pozornosť zo strany VHO, to, to hovorím, a e, v našich diskusiách s členmi komisie e, sme navrhli, čo keby sme mali dohovory o kvalite ovzdušia, napríklad FCTC, teda dohovor o tabaku. Dokedy budeme tolerovať túto úroveň poškodzovania ľudského zdravia v dôsledku znečistenia ovzdušia? Čiže existujú odporúčania, ktoré vyplynuli z konferencie a o ktorých sme už diskutovali s členmi komisie a chceli by sme, aby ste vy boli našim hlasom, pretože váš hlas bude veľmi dôležitý, aby sme e, sa priblížili k záväzným dohovorom o kvalite ovzdušia, e, čo by pomohlo ľuďom, aby dýchali čistý vzduch. Čiže čistý vzduch alebo kvalita ovzdušia ako otázka práva, pretože vzduch, ktorý dýchame, by nemal byť nebezpečný. To je tá najdôležitejšia súčasť života, ako všetci dobre vieme. No a potom samozrejme to súvisí aj so znečistením vody a s inými znečisteniami. Teda e, čisté životné prostredie vo všetkých aspektoch Ehm, teda ehm, nakladanie z odpadu, ehm, chemikálie, Čiže čisté životné prostredie je dôležité a jedna súčasť je kvalita životná ovzdušia. takže obezita to nie je chronické ochorenie, ale je to riziko, ktoré môže viesť k viacerým chronickým ochoreniam. Čiže je to rizikový faktor a takto musí byť aj vnímaný. No a ja som e, navštívil niekoľko krajín, kde som videl dve nebezpečné kombinácie počet e, fajčiarov e, medzi obyvateľmi je veľmi vysoký, dokonca až 40 u dospelých mužov. No a takisto vysoká obe, teda obezita. A tieto dve kombinácie sú nebezpečné a spôsobuje to predčasné umrtia. No a k tomu ešte príbudne alkohol. Čiže nedostatok e, telesnej aktivity, alkohol, fajčenie, a samozrejme nesprávne spravovanie môžu byť rizikové faktory, ktoré eh, vlastne eh, eh, zvyšujú úroveň krízy pri týchto ochoreniach. 70 sú tieto ochorenia neprenosné choroby a potom sú tam ďalšie rizikofaktory ako znečistenie ovzdušia. Znečistenie ovzdušia zabíja 7 miliónov ľudí každoročne, čiže to je ďalší faktor vedúci k predčasným umrtiam. Takže obezita, rizikový faktor, veľký rizikový faktor, tak toho treba aj vnímať. V rámci VHO máme komisiu NCD a e, náš boj e, dávame na vyššiu úroveň, aby sa to vnímalo ako vážne riziko a výzva pre celý svet, pretože to má dopad e, e, pre krajiny s vysokým príjmom, stredným a nízkym príjmom. Potom pokiaľ ide o očkovanie, e, teda tá, taká akási váhavosť voči očkovaniu, teda toto vnímame v Európe. Od januára do septembra 2018 viac, bolo viac ako 60 tisíc prípadov osi, prípadov osýpok. A to je neakceptovateľné, keď máte e, e, vakcínu, aby ste zachránili dieťa, prečo by mala Európa e, strácať deti. Ja e, hovorím o členských štátoch EÚ. Čo to znamená? Vakcíny teda pomocou vakcín sme eradikovali um, ehm, osýpky. Obrnu sme eradikovali a uh, kiahne deti uh, sa stávajú, z detí sa stávajú zdraví dospelí vďaka vakcínám. Dokonca bojujeme proti ebole lepšie eh, vďaka vakcínam. Viete, koľko vakcín? Viac ako 32 tisíc počet prípadov, ktoré máme, viac ako 360. Keby sme nemali vakcíny, z tých 32 tisíc očkovaných, veľký počet z nich, to je veľmi konzervatívny eh, odhad, alebo tretina by bola eh, z nich by bola ochorela na ebolu. Čiže mohli by sme začať počítať e, prípady v 10 tisícoch a viac. Sil, sila e, očkovania je nesporná, ale jedna osoba e, spustí e, Ehm, nesprávne informácie na sociálnych médiách e, v jednej časti sveta a to má dopad na všetky prínosy, ktoré máme vďaka vakcínám a myslím, že vo vašich rukách, aby ste ehm, e, niečo povedali a povedali, že vakcíny fungujú a pomáhajú našim deťom už niekoľko rokov a naďalej budú pomáhať. Čiže tá váhavosť pri očkovaní je nebezpečná. A v podstate sa vraciame tam, kde sme začali. Je to nebezpečné. Kolega, kolegyňa hovorila o antimikrobiálnej rezistencii. E, s vakcínami môžeme e, zabrániť e, antimikrobiálnu rezistenciu, pretože keď predídete chorobe, tak nepotrebujete antibiotika, pretože vlastne je to prevencia nestane sa, neochoriete. Čiže vakcíny fungujú, potrebujeme váš hlas. A začneme v Európe, kde sa šíria e, falošné informácie na sociálnych médiách a jednotlivci a rodiny to príjmajú ako správne, pričom je to absolútne nesprávne. Čo sa týka oceňovania liekov. Nuž, no prístup e, k finančne dostupným liekom Eh, to je eh, dôležité a musíme robiť všetko, aby sme to vyriešili. Nemôžeme mať univerzálne pokrytie zdravia, zdravotnej starostlivosti bez eh, finančne dostupných liekov. A panel, ktorý, vytvoril, ktorý tvoril generálny sekretariát, teda dospel k záveru a chceli by sme, aby ste implementovali toto Eh, odporúčanie, pokrýva to aj práva duševného vlastníctva, ale zároveň by to nemalo byť eh, na úkor inovácie. Musíme podporovať inováciu. Nemalo by to byť na úkor eh, ničenia súkromného sektora. Môžeme vytvoriť určitú rovnováhu, ale naozaj musíme dosiahnuť tú správnu rovnováhu a zohľadniť tento veľký pilier, čo je prístup k liekom to je súčasť univerzálneho pokrytia zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Ďakujem pekne, merci Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte ďalšieho kolegu, pán Pieka. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po polsky. Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, generálny riaditeľ, za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu je to 70. výročie VHO, je vynikajúca príležitosť, aby sme sa poďakovali Svetovej zdravotníckej organizácii, pretože toto je kľúčový element um, globálneho zdravia. Práve na zdravie pokrýva mnoho aspektov správna zdravotná starostlivosť a jej dostupnosť je dôležité, dôležitý, ale nie jediný aspekt. Čo je rovnako dôležité, je napríklad prístup k bezpečnej pitnej vode, e, sanitárne podmienky, e, zdravé pracovné podmienky, prístup e, k, k dobrému prostrediu, potom vzdelávanie a informácie. Takže Všetky preventívne opatrenia sú základom pre verejné zdravie. E, liečba, liečenie a zdravotná starostlivosť to je súčasť, ale nie jediná súčasť. V Európe sa zdravie považuje za právo v podstate vo všetkých európskych krajinách. Teda je to ústavne zakotvané, že, prá, že zdravie občanov je tam zakotvané a preto vlády, ako aj štátne aparáty musia poskytnúť e, správny prístup k zdravotnej starostlivosti a samozrejme k ďalším veciam týkajúcim sa podpory zdravia. Či VHO sa snaží e, to riešiť. Je mnoho krajín, kde takéto dokumenty vôbec nie sú implementované. Myslím si, že to je základ na to, aby sme e, prinútili hlavy týchto štátov, aby to zmenili. Spomenuli ste to, pán riaditeľ, toto je kľúčom pre vytvorenie život, zdravia Európska únia tu vo veľkej miere prispieva k rozvojovej spolupráci a má to enormný potenciál s pomocou EMA, s pomocou Centra proti infekčným chorobám VHO by mala e, viesť veľmi úzky dialog s našimi inštitúciami aj s Európskym parlamentom. Nemal som ešte čas zaoberať týmto globálnym plánom, ale myslím si, že je to veľmi dôležitý dokument a <clears throat> naša politická skupina Európsky parlament podporia požiadavky Ešte niekoľko otázok, takých chulostivejších. Rád by som vedel, či e, VHO má globálny plán pre prípravu zdravotníckého personálu. Dnes lekári a zdravotné sestry sú prakticky nedostatkovým tovarom nielen v Latinskej Amerike, ale aj v Európe. Bez potrebného zdravotníckého personálu sa neviete postarať o dobrú zdravotnú starostlivosť ani o svetu. Takže je potrebné mať globálny plán pre e, výchovu zdravotníckého personálu. Ešte jedna chulstivá otázka v súvislosti s paliatívnou starostlivosťou. Jediné, čo má človek isté v živote, je smrť. A síce dôstojná smrť a tá nie je zabezpečená, pretože paliatívna starostlivosť prakticky neexistuje. Zaoberá sa VHO touto témou poskytovaním služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti. A ešte jedna otázka k reformám VHO lebo ste o nich hovorili. Jedna z reform má byť postarať sa o transparentnosť. V Európe sa s týmto heslom stretávame na každom kroku. Zaujímavá rozpočet eh, VHO asi 3 miliardy dolárov. Ja som sa dozvedel, že údajne nie je transparentne rozdeľovaný tento rozpočet. Takže keby ste nám prosím vysvetlili, aké princípy sa používajú pri e, pridelovaní prostriedkov z rozpočtu VHO. Hovorím o informáciách, ktoré som dostal z Mexika tieto pravidlá prideľovania prostriedkov tam spochybňujú. Napriek týmto kritickým otázkam vám gratulujem k e, prejavu, ktorý ste tu mali a tento globálny akčný plán podporím, aby sme zlepšili e, život a zdravie našich občanov. Ďakujem, pán Pieka, pani Meissner. Pán generálny riaditeľ, ste tu v Európskom parlamente. Ja sem pridám ďalší jazyk, a síce Nemčinu. Ďakujem aj za nás, liberálov, že ste tu. Je škoda, že tu nie je viac poslancov, ale sú tu aj, aj iní zástupcovia z parlamentu a z politických skupín a to je dobré. Pripájam sa k predrečníkom. Je dobré, že máme tento globálny akčný plán. Povedali ste, že by sme vás mali podporovať v jeho rozširovaní a transpozícii. Urobíme tak. Mám niekoľko otázok, budem stručná. Platforma Right to Help. Existuje nejaká finančná podpora, sponzory? Ak teda máte akýsi takýto rozpočet, ako sa eh, rozdeľujú tieto prostriedky a prideľujú potom ste hovorili o chorobách, ktoré už sme zvládli touto platformou a že pribudli aj iné. Hovorili ste aj o duševných chorobách. Máte na mysli najmä demenciu a choroby, ktoré sa spájajú so starobou najmä, alebo máte na mysli aj nové choroby. A tretia otázka, čo z HIV? U nás, kde máme finančné prostriedky a dobrú vedu e, sa dá zvládať, ale e, sú mnohé formy nákazy. Aké možnosti máte pri riešení tejto problematiky napríklad v Afrike? Aj posledná otázka sa týka afrického kontinentu. Aké možnosti máte zabrániť eh, mrzačeniu ženských pohľavných eh, orgánov? Pre nás, eh, teda viem, že je to kultúrna otázka, ale právo na zdravie znamená aj právo nebyť takto zmrzačený a poškodený. Ďakujem. Pán Peterle, ďakujem pekne. Thank you, uh, Mr. Secretary General, for... Ďakujem za vaše povzbudivé slova. pri prezentácii globálneho akčného plánu. Hovorím tiež ako predseda tých, ktorí bojujú proti rakovine v tomto parlamente a tie zdravotné trendy um, nás naplňajú obavami v ostatných desaťročiach aj napriek pokroku v medicíne a zdravotná starostlivosť zostala veľkou výzvou nielen v Európskej únii. Ja nebudem e, spomínať indikátory v tomto smere. V našej európskej stratégii zdravotnej sme si stanovili princíp e, zdravia po všetkých politikách. Hovorili ste aj o nerovno vzhľadom na rýchlo rastúce náklady na, mlie, na lieky a liečenie je komplikované zabezpečiť implementáciu tohto princípu pre všetkých pacientov. Vítam tento globálny akčný plán, ktorý ste odprezentovali a pre mňa kľúčovým eh, slovom, ktoré potrebuje, je urychliť ho. Nie je potrebné toľko inovovať v mnohých oblastiach, pretože poznatky tam už sú a vieme veľa vecí, aby sme mm, niektoré problémy vedeli riešiť rýchlejšie. Včerajšie diskusie vo výbore DV, David Beasley tam bol, výkonný riaditeľ pre Svetový potravinový program a hovoril o skúsenostiach v Saheli, kde potravinová pomoc e, využíva veľmi starú metódu, už starú niekoľko storočí. V e, Saheli sadia stromy, snažia sa aj zazeleniť túto lokalitu a zabrániť roz, e, zväčšovaniu sa Sahary. Vy e, ste z Etiópie, možno to e, všetko poznáte. Čiže s jednoduchými metódami sa dá urobiť pomerne veľa, čiže sú tu aj iné oblasti, kde môžeme pôsobiť koherentným, integrovaným spôsobom. A s tým, čo ste povedali, môžem naozaj súhlasiť. Som rád eh, z eh, prístupu VHO pokiaľ ide o medicínu, sa o tom diskutovalo viackrát. Ako bývalý pacient môžem povedať, že pacienti uznávajú len jedinú, e, jediný liek a síce ten, ktorý pomôže, ktorý vylieči. Takže skombinujme to najlepšie z tradičnej modernej medicíny a vidíme sa ideologickým debatám, ktorá je lepšia a myslím si, že všetci pacienti na svete by sa tešili z takého neideologického prístupu a princíp efektivity dúfam bude zohrávať v budúcnosti väčšiu úlohu. Ďakujem pekne. Pán doktor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Nadnesli ste tu naozaj veľmi dôležité otázky k e, tej prvej determinancia mm, na zdravie, e, sústredenie sa na zdravie. Áno, mali by sme sa snažiť riešiť e, korene problému. Ak mm, to e, vyriešime e, s pitnou vodou, s mm, prírodou. Veľa problémov totiž pochádza práve z tohto mm, Existujú stratégie, ktoré sú v súlade s cieľmi trvalo rozvoja. Máme tri základné strategické eh, priority. Eh, pokrytie zdravotníckou starostlivosťou, eh, potom naliehavé riešenie, teda riešenie naliehavých otázok a tiež no, mm, riešenie klimatických zmien. Mm, musíme sa snažiť, aby ľudia zostali zdraví aby vôbec neochoreli, pretože e, do nemocnice dostávajú ľudia, keď už tá škoda nastala. Čiže e, prečo nemôžeme e, pôsobiť preventívne môžeme, ako budeme riešiť pôvody chorôb. Čiže takto sa sami organizujeme z týchto troch e, pilierov v rámci VHO je jedným práve táto zdravá populácia, čiže e, vynosnažiť sa, aby ľudia zostali zdravými. VHO nie je organizácia, e, ktorá sa zameriava na liečenie ľudí, ktorí už ochoreli, ale práve na to, aby tá populácia zostala zdravá, vôbec neochorela. Pokiaľ ide o globálny plán, najmä pokiaľ ide o ľudské zdroje, ako ste správne poznamenali, v zdravotníckom sektore je nedostatok personálu. 18 miliónov globálny deficit a to je veľa. Pracujeme na nových cestách, aby sme túto medzeru naplnili. A to bude súčasťou globálnej stratégie, ktorú vypracujeme. A budeme tam riešiť e, práve e, tento nedostatok 18 miliónov. E, objavilo sa veľa nových myšlienok, ako túto medzeru zaplniť. Pokiaľ ide o paliatívnu starostlivosť, zohľadňujeme celý životný cyklus prakticky z brúška mamičky až po hrob Takže aj štádium ochorenia, liečenia až po paliatívnu starostlivosť. Mm, Táto teda mm, snažím sa pokryť všetky tieto e, kroky v rámci tohto prístupu zohľadňujúco všetky životné cykly. Pokiaľ ide o zdroje, Rozpočet e, v HO je 2,4 e, miliard za e, rok. Keď si zoberiete tých 2,4 za rok, to je málo. V niektorých krajinách je to rozpočet jednej nemocnice. Takže tie zdroje, ktoré využíva VHO, nie sú veľké. Samozrejme, ďakujeme eh, tým, ktorí nás podporujú za eh, ich štedrosť. Bez ohľadu na to, eh, aký objem finančných prostriedkov máme k dispozícii, musia byť tieto využívané rozumne a efektívne. A to je to, čo robím. A keď hovorím na základe priorít, mám na mysli tie priority, ktoré prinášajú lepší výsledok pre e, ľudí a budeme e, takto pokračovať. A druhá vec, ktorú sme odštartovali, máme interný systém evaluácie a začneme s externým a kombinácia týchto dvoch nám môže pomôcť, ako zistiť, ako budeme postupovať pri dosahovaní e, e, cieľov. Táto externá, to, táto, toto externé stanovisko je veľmi dôležité, lebo keď ste vo vnútri z toho systému, vidíte niektoré veci, ale e, nepostrehnete možno niečo iné, čo postrehne niekto, kto je mimo systému. Takže sme otvorení eh, k eh, riešeniu tejto problematiky. Pokiaľ ide o eh, vné zdravie, týka sa to aj demencie. Je to neprenosné choroby, mm, rakovina, diabetes, rôzne chronické e, problémy majú väčšinou prioritu, ale teraz sme pridali aj e, duševné zdravie, čiže e, kardiovaskulárne choroby, mm, rakovina, pľucné choroby a potom duševné ochorenia ako jedna z veľkých priorít. Jedným problémom v mnohých krajinách je, že tieto služby sú poskytované len v nemocniciach či špecializovaných zariadeniach. často sú ľudia s duševnými ochoreniami považovaní za zločincov. Nože ale duševná choroba je rovnaká ako iné choroby. Niekto môže mať e, nejaký žalúdočný vred a druhý má zase mentálne problémy. To je choroba ako každá iná a tak by E, e, ľudia s tým mali zaobchádzať, ale niektoré rodiny dokonca vlastné deti e, stigmatizujú a začína sa táto stigmatizácia už v samotnej rodine. Čiže problém je stigmatizácia iných ochorení v sektore zdravotníckom a tiež v rodinách samotných musíme zvýšiť aj povedomie spoločnosti, čiže identifikovať to ako jeden veľký problém a zahrnúť to do celkového systému zdravotnej starostlivosti, aby sa s e, duševnými chorobami nezaobchádzalo inak e, než s ostatnými, aby e, to bolo aj v rámci prvotnej zdravotnej, primárnej zdravotnej starostlivosti, aby to nebolo diskriminované pokiaľ ide o ľudí s demenciou. Často sú stigmatizovaní tiež vlastnou e, e, rodinou a toto treba riešiť. Takže keď hovorím duševné zdravie, e, toto všetko je tiež pokryté. Niektoré krajiny sa veľmi snažia v tejto oblasti. Niektoré z nich sú v európske krajiny a aj náš e, generálny tajomník. Budeme postupovať veľmi striktne v rámci VHO, aby sme využili e, túto hnaciu silu, toto momentum, aby sme zvýšili povedomie, e, aby sme prešli k činom, lebo je to tichý zabijak, na ktorého mnohí zabúdajú, ale musí sa mu dostať našej pozornosti. Takže A celkovo vzaté dosahujeme pokrok. Jednou z, jedným z najdôležitejších úspechov je práve to, čo sme spomenuli a uh, tento rok došlo k vysokej úmrtnosti na základe údajov VHO a hoci každý pozná každého, veľmi ľahko môžete vidieť, ako krivka úmrtnosti rastie. Mnohé rodiny sa rozpadajú, strácajú nádej a ak sa tak deje, toto určite má vplyv na celý národ, pretože rodiny sú základom nádeje pre národ. A ako náhle sme začali s masívnymi akciami preventívneho charakteru, 21 miliónov ľudí je v liečbe, toto začalo vrácať rodinám nádej, čiže nádej sa vrátila aj do tohto národa, čiže situácia sa výrazným spôsobom zmenila. Treba bojovať s takýmito veľkými nákazami globálnou solidaritou, pretože sa to týka mnohých krajín. Musíme pokračovať až pokým to nebude epidémiou a musíme sa viac sústrediť na prevenciu, hoci globálne došlo k poklesu výskytu prípadov, musíme mať cieľený prístup, aby sme sa jednotlivo venovali príklad, um, týmto príkladom. Čo sa týka um, zmrzačovania genitálií, infekcie sa prenášajú, pretože je to bežná prax. Nie len mrzačenie genitálií samotné eh, je problémom, ale je to trauma pre tieto dievčatá na celý život. Taktiež môžu v dôsledku tohto zmrzačenia a následnej infekcie zomrieť. Čiže proti tomuto bojujeme, ale našu snahu musíme zosilniť. Treba to úplne zastaviť. A ešte k téme tradičných liekov, tradičnej medicíny na základe skúseností v Saheli. Mám s tým priamu skúsenosť, bol som zapojený do tejto aktivity na zlepšenie situácie v niektorých krajinách. A keďže sme, sme dokázali zlepšiť Aha, ja sám som používal tento pol mesiac a skutočne došlo k uh, zlepšeniu stavu podzemných vôd, čiže navýšila sa hladina vody a dokázala sa, dokázalo sa používať aj zavlažovanie. Je to moja skúsenosť spred niekoľkých rokov a skutočne sa to dá efektívne používať. Čo si to vyžaduje? Nie veľké finančné zdroje. Um, farmári radi budú takto pracovať je to porovnateľné s miliónmi dolárov v dotáciách, ale oni sú pripravení túto metódu použiť. Čiže je to taký zaujímavý príbeh a mnohé technológie fungujúce na podobnom princípe sa môžu použiť aj teraz v mnohých situáciách, aj v zdravotníctve. Ale Popri tom, že musíme sa pozrieť na to, čo sme použili doteraz, je potrebné investovať do digitálneho zdravia. Pretože budúcnosť zdravotníctva bude ovplyvnená digitálnym zdravím a vo VHO chceme byť lídrami v tejto oblasti, aby sme pochopili tematiku digitálneho zdravia a v budúcnosti to využívali ako benefit pre ľudstvo. Čiže tieto technológie budú mať obrovský vplyv v budúcnosti na zdravie. Musíme sa na to pripraviť. Čo sa týka tradičnej medicíny, plne súhlasím, beriem to ako pripomienku. Nie je to buď, alebo mali by sme používať tie metódy, ktoré fungujú Čiže to je to, čo robíme vo VHO. Neaplikujeme prístup buď alebo, ale používame všetky zdroje, znalosti, technológie, ktoré máme v našom spoločenstve. Ďakujem vám ešte raz. Toto boli veľmi dôležité otázky. Vidím, ako vás to zaujalo. Veľmi sa z toho teším. Ďakujem vám za príležitosť vystúpiť. Ďakujem pekne ešte raz aj po nemecky. Uh, uh, Ďakujem pekne, doktor Tedros, milí kolegovia. Súhlasíme uh, s tým, že teraz podpíšeme spoločné stanovisko, ktoré bude predstavovať záväzok podpory Európskeho parlamentu pre VHO v rozvíjaní globálneho akčného plánu pre zdravý život a blahobyt pre všetkých. Pozývam vás teda, aby sme to podpísali. Prosím, aby nám sekretariat pomohol. A potom, milí kolegovia, samozrejme. Uzavrieme tu, toto milé stretnutie pohárom sektu.